Rád by som vás tiež informoval, že spolu s predsedou rady som dnes podpísal akta schválený v rámci legislatívneho eh, v rámci riadneho legislatívneho eh, konania v súlade s článkom 78 rokovacieho poriadku parlamentu a názov bude